prosím kolegovia kolegyne zasadnite pretože podpíšeme medziinštitučnú dohodu medzi e, troma inštitúciami o lepšej tvorbe politík Chcem sa srdečne poďakovať obom ďalším inštitúciám, v prvom rade ministerke Enis Plašár. E, ďakujem za to, že ste ochotná to dnes podpísať. Chcem sa poďakovať aj Nikolasovi Šmitovi, ktorý sa taktiež za Luxembursko o to zasadil. Chcem sa poďakovať aj predsedovi komisie Junckerovi. Celé vašej komisii sa chcem poďakovať a podpredsedovi Timmermansovi taktiež, pretože venoval tomu veľa času a úsilia. Chcem sa poďakovať srdečne aj ostatným kolegom, kolegyniam z tohto parlamentu, ktorí si to zobrali k srdcu a mám e, dojem, že Európsky parlament e, dosiahol istý milník vo vzťahu s ostatnými inštitúciami. E, napadá ma kolega Guy Ferošla, ktorému sa chcem z celého srdca poďakovať a poprosím ho, aby sa zúčastnil podpísania. Takže privolám pani ministerku Enis Plašar aj pána predsedu komisie Junkera. Prosím, pristúpte k podpísaniu.